Dobrý. Milí kolegovia, takže trošku sme sa zdržali. Možno mm, viacerí ľudia budú omeškaní, prídu neskôr, takže počkáme. Ďakujem vám aj, ďakujem, že ste na mňa počkali, teda trošku meškáme ešte predtým, než sa dostaneme k tomu bodu 1. Tlmočníci chcú prečítať svoj, svoje stanovisko, takže prosím, môžete si to vypočuť, dajte si sluchatka. Takže e, dosiahli sme deň 21 našich protestných akcií. Administratíva e, sa stále nesnaží vyriešiť tento konflikt. Práve naopak, po 8 mesiacoch diskusí medzi eh, zástupcami E, dokonca vedenie ešte e, sprísnilo východiskovú pozíciu a jej návrh. V dôsledku e, toho sa budeme pridržiavať našej politiky, že skončíme zasadnutie presne o 18.30. Ďakujem za pozornosť. No Dobre, takže sme si to prečítali, vieme o čo ide a teraz prídeme, prejdeme k našemu prvému programu bodu programu prijatie programu schôdze, ďalej oznámenia predsedníctva. E, prvým bodom je privítať nového kolegu, to je veľmi e, milá správa, takže Pavi Vajdine nás opustil a ja som aj nevedela, že odišiel a teraz máme nominovaného nového kolegu, to je pani V. Kapera. Bolo to oznámené včera a prepačte, vlastne to bolo už pred dvoma týždňami. E, takže Miria, chcete povedať niekoľko slov e, ako nová členka výboru, nech sa páči. E, vážená pani predsednička, milí kolegovia, naozaj ma mimoriadne teší, že som tu medzi vami v Bruseli. Je to môj druhý týždeň a v podstate sme si len vymenili miesto s pánom Vajrunenom, ktorý išiel do fínskeho parlamentu a ja som prišla sem medzi vás. Ešte predtým, než som sa zhostila tohto nového miesta, tak som bola 11 rokov členkou a poslankyňou Fínskeho parlamentu a toto je pre mňa predsa len niečo nové a mimoriadne ma teší, že tu som. Well, you're, you're very welcome and of course it's difficult to come at the end Áno, eh, srdečne vás eh, vítame. Áno, je to veľmi ťažká situácia, keď prídete rok pred voľbami, ale to isté sa stalo aj mne. Ja som tiež prišla rok pred voľbami do Európskeho parlamentu, ale ste tu srdečne vítaná. Naši zamestnanci, naši kolegovia sú vám k dispozícii, ak by ste mali akékoľvek otázky. Dobre, takže Takže môžeme prejsť na bod 3. To je schválenie zápisnice zo e, predchádzajúcej schôdze. To bolo 24. apríla 2018. Máte k tomu zápisnicu. Takže ak k tomu nie sú žiadne pripomienky, považujeme to za mm, prijaté. Potom prijatie rozhodnutí a odporúčaní koordinátorov. To boli rozhodnutia koordinátorov zo 16. mája. Dobre, žiadne pripomienky. A teraz 5 oznámenia komisie. Má komisia niečo, s čím by nás chcela oboznámiť, či už DG Devko alebo DG Echo. Neviem, kto. Karsten Sorenson z DG Devko. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Len krátka informačná správa postkotonu. Chcel som vás poinformovať, že minulý piatok komisia obdržala schválenie od rady, aby sme začali diskutovať s africkými, karibskými a pacifickými krajinami. Takže teraz už je to e, finálna pozícia, takže ďakujem veľmi pekne. Takže máte mandát na, ma, na rokovania. Áno, to je veľmi dobré, uvidíme, čo k tomu, mm, ako k tomu prispieje. Naše uznesenie, naša rezolúcia. Ďakujem veľmi pekne za toto oboznámenie. A teraz uh, e, DG Echo, pán François. Thank you from the floor. Yeah, actually it's worth... Ďakujem veľmi pekne. Toto je len, aby som vás poinformoval, tak ako to povedal náš komisár, konci mája komisia prijala oznámenie nový rámec politík pri vzdelávaní a Ehm, nebezpečenstve, teda tie ohrozené deti ehm, a e, ľudia, ktorí žijú v ohrození, ich deti sa môžu naďalej vzdelávať, aby získali kvalitné, dobré vzdelanie, tak ako je to v agende 2030 a tu máme e, Nexus prístup komisie spolu s ostatnými e, oblastiami a odvetviami komisie, riaditeľstvami, teda toto vzdelávanie v, pre ľudí, ktorí sú v ohrození a naozaj podporujeme tento systém a partnerstvo pre rýchle a inovatívne efektívne vzdelávanie. Tiež eh, pri, eh, umožňujeme prístup tiež eh, k tomuto vzdelávaniu a podporujeme vysokokvalitné vzdelávanie na to, aby tieto deti dosiahli lepších výsledkov. A samozrejme, tento politický prístup bude podložený aj financiami, takže chceme mať takéto e, vzdelávanie financované 8% s cieľom, že budúci rok sa to navýši na 10%. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Áno, takže toto je oznámenie, mení to nejakú politiku, alebo sa to konsolidujú veci, ktoré už sa dejú. Možno, že by sme mohli pozvať komisára, aby prišiel medzi nás a podiskutoval s nami. Takže toto je konsolidácia absolútne prvého dokumentu, ktorý sme vydali k tomuto vzdelávaniu pre ľudí v ohrození Áno, dobre, takže áno, máme vzdelávanie, rozvojovú politiku, takže by sme sa mali zamerať aj na nášho spravodajca k tomuto k tejto problematike, takže určite pozveme komisára, aby nám o tomto politickom rámci porozprával, pretože toto my sme za posledné roky jednohlasne podporovali. Dobre, toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne. No teraz sa už dostávame k bodu 6. Bod 6 to je využívanie globalizácie obchodné. Aspekty k tomuto máme pre výbor INTEM, návrh stanoviska v máji. Komisia k tomu vydala mala uh, taký, takú úvahu, potom v septembri vydala komisia oznámenie vyrovnaná progresívna obchodná politika, využívanie globalizácie. Budeme o tom hlasovať 27. septembra. Pán Kristian Preda k tomu vypracoval správu, ale pán Preda tu nie je, takže pán mm, Bogdan Venta e, sa k tomu vyjadri. Áno, e, pán Preda tu žiaľ dnes nemôže byť, e, Takže sa naozaj ospravedlňuje veľmi hlboko, že tu s nami dnes nemôže byť, ale za to je veľmi šťastný, že táto téma je na programe a že ja môžem odprezentovať prvotný návrh tejto správy. Pokiaľ ide o využívanie globalizácie, tá je v skutku veľmi dôležitá a to aj pre našich partnerov v rozvojových krajinách, nie len pre nás a preto by sme mali spolupracovať a mali by sme využiť využívať pozitívne e, efekty globalizácie a znižovať negatívne dopady nielen na nás, ale mali by sme naozaj myslieť na svoje záväzky voči rozvojovým krajinám. Potenciál globalizácie v tomto kontexte je ten, že mm, nie je, zatiaľ, nestret, zatiaľ nesplňame tie vytýčené ciele a toto hrá veľmi dôležitú úlohu v rámci inkluzívneho a trvalo udržateľného sociálneho rozvoja a Tuto sa počiarkuje naše stanovisko nášho výboru, keď sa venujeme súkromnému sektoru a rozvoju, tak musíme zdieľať základné princípy a spoločné hodnoty a mala by prevládať účinnosť a efektivita. Ďalej pre Úniu je dôležité oboje podporovať tak ľudské práva, ako aj rozvoj a toto sa uberá tým istým smerom, ako tá myšlienka, ktorá bola v oznámení komisie eh, zo septembra 2017, ktorá mala názov vyrovnaná, eh, vyrovnaná politika v rámci globalizácie a preto je mimoriadne dôležité, aby sme mali komplexné ustanovenia, ktoré by sa týkali tak eh, životného prostredia, ako aj ďalšie rozvoja priemyslu vo všetkých obchodných dohodách. Pokiaľ ide o tieto výzvy, sú tu multilaterálne mm, pravidlá a toto platí pre, všetk- pre všetkých a pre každého. Musíme sa zamerať na globálny obchodný systém. Pán Preda by rád zdôraznil, že niekedy nás to tak trošku zvádza, že rozvoj a obchod e, sú protichodné záležitosti, ale nie je tomu tak. Obchod neslobodno vnímať e, sám o sebe, ale tak, ako hovorí spravodajca, musíme ho vnímať ako inkluzívnu obchodnú politiku a bojovať proti chudobe a nevzdelanosti. Pán Preda bol stálym spravodajcom pre koheznú politiku a rozvoj a tiež si myslí, že Európska únia únia by naozaj sa mala venovať vo všetkých svojich politikách na rozvojové krajiny a Európska únia by systematicky mala vyhodnocovať dopad svojich obchodných politik na rozvojové krajiny. No a v tomto stanovisku pána Predu tu ide predovšetkým o hospodárske a obchodné partnerské dohody, ktoré podporujú cez obchod tento stále e, trvalo udržateľný rozvoj. Ďalej je tiež dôležité zamerať sa na budúcnosť, najmä na digitálne technológie a služby v európskych rozvojových politikách. Naša politická skupina EPP sa zameriava na tento rozvoj spolu e, s komisárom a bude si to vyžadovať ďalšie investície na to, aby sme podporovali digitálnu infraštruktúru. Pán Preda veľmi rád bude spolupracovať aj so stieňovými spravodajcami, aby vylepšil túto správu. Niektoré myšlienky bolo potrebné vynechať, aby tá správa nebola príliš zlá. No a musíme sa venovať aj takým ustanoveniam, aby sme sa venovali takým záležitostiam, ako je vyhýbanie sa daňové povinnosti a daňové podvody a využívanie investičných plánov. Ďakujem veľmi pekne. Áno, ďakujem veľmi pekne, takže máme tu niekoľkých hm, tieňových spravodajcov, takže im dáme aj slovo. Eli Schlein. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pánu Bredovi, ďakujem pánu spravodajcovi, pánu Bredovi za jeho prácu a ďakujem aj veľmi pekne, pán Van Venta, že ste nás poinformovali o tomto veľmi dôležitom stanovisku. Ja si myslím, že z našej strany to musí byť veľmi silné stanovisko, pretože globalizácia podporuje rozvoj a priemysel, ale priniesla aj obrovské výzvy, pokiaľ ide o narastanie nerovností tak medzi ľuďmi, ako aj medzi jednotlivými krajinami. A my sa musíme postarať o to, aby bohatstvo bolo prerozdelené rovnomerne a aby tu um, inkluzívny obchod e, sa stal dôležitý aj pre trvalo udržateľné ciele, aby sme uh, e, vy, vykinožili chudobu a aby sme zabezpečili rovnosť. Je mimoriadne dôležité, aby Európska únia zvýšila svoje finančné záväzky aby umožnila integráciu rozvojových krajín a aj tých najmenej rozvinutých krajín. Okrem toho aj súkromný sektor by mal k tomu pri, pri, prispievať e, v tejto agende 2030 za dodržiavania ľudských práv. Takže máme tu aj sprievodné opatrenia. Toto sú, by mali byť zapracované do týchto obchodných dôvod, aby sme naozaj spojili svoje síly a aby sme zabezpečili environmentálne sociálne štandardy len podpísať tieto dohody takým štýlom, aby aj partnerské krajiny mali v rámci rokovania a implementácií rovnaké postavenie. Keď sa zameriame na africké krajiny, tieto sú v globálnom koncepte stále marginalizované a musíme ich podporovať. Musíme vytvoriť mm, skutočný intraafrický trh a musíme podporiť ich ambície. Tiež musíme maximalizovať ich potenciál a tiež Európska únia by mala podporovať Afriku v tom, aby podporovali svoju vlastnú výrobu a vývoz, aby sa zúčastňovali globálneho trhu ehm, tieto ročné odie z to, to sú eh, nekalé, nezákonné finančné toky a na, veľmi často sú to daňové úniky, veľmi často zo strany našich podnikov, takže toto je vyhýbanie sa daňovej povinnosti a práve tieto daňové záležitosti a spolupráca v tejto oblasti s týmito rozvojovými krajinami je mimoriadne dôležitá. Tento prvý návrh sa uberá týmto smerom a naozaj sa veľmi teším na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu s pánom spravodajcom a jeho tieňovými spravodajcami. A teraz pani Maria Hojbuch. Nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne aj pánu Predovi za tento vynikajúci základ, ktorý nám predložil na diskusiu. Aj my zelení chceme niektoré body podporiť, doplniť No a možno mm, niektoré tendencie tiež sa pokúsime pozmeniť. Teraz by som sa venovala niekoľkým bodom pre spravodajcu súkromný sektor hrá veľmi dôležitú úlohu pri realizácii agendy 2030, ale toto sa musí odvíjať od um, zmluvy OSN, pokiaľ ide o ľudské práva a táto asymetria medzi súkromným sektorom a veľkými globálnymi podnikmi. Tá asymetria je tu obrovská, musíme ju trošku vyrovnať, musíme niečo urobiť a DV sa musí priznať k tejto zmluve OSN, musíme ju podporiť a toto by malo byť zapracované aj do správy. Tiež tu je určitá fragmentácia. Fragmentácia toho, ako uzatvárame tieto obchodné dohody a preto ma veľmi teší, že spravodajca podčiarkuje dôležitosť multilateralizmu. To je aj naše stanovisko na zelených. To naozaj zdieľame, pretože mno, máme tu veľa bilaterálnych dohôd, to je tá fragmentácia, čo oslabuje celkové dohody a potom keby sme to zjednotili a tieto, to by podporilo tieto krajiny. Tieto bilaterálne dohody väčšinou oslabujú celkovú situáciu, no a potom sa aj obchádzajú aj pravidlá VTO a dúfame, že na základe tohto stanoviska sa to odstráni. No a potom rozvojové krajiny, už ako povedala Eli Schlein, E, Potrebujú tieto krajiny väčší manevrovací priestor, aby si stanovili svoje stratégie, aby si stanovili svoje priority, aby využili lepšie svoje možnosti. Napríklad výrobné kapacity, ktoré by mohli v poľnohospodárstve rozvinúť, ale aj v miestnom poľnohospodárstve, ktoré by mohlo byť podporované. Takže tuto je potrebné vytvoriť manevrovací priestor a VTO tu vidí takýto takúto, takúto možnosť, ale tá operacionalizácia týchto opatrení musí byť zlepšená a len tak sa nám podarí im poskytnúť väčší manevrovací priestor týmto rozvojovým krajinám a to je to, čo presne potrebujú. Diverzifikáciu vlastného hospodárstva. A v tomto smere my predložíme aj pozmeňovacie návrhy. Možno stručne ešte niečo k trvalo udržateľnému rozvoju. Táto kapitola je tiež v tomto návrhu stanoviska, čo my naozaj vítame. A práve ten zámer komisie v týchto obchodných dohodách mať aj kapitoly, ktoré sa týkajú trvalo udržateľného obchodu a rozvoja. To je mimoriadne dôležité a preto je dôležité, aby aj tieto ustanovenia, ktoré tam sú, boli záväzné. Príslušný monitoring musíme zriadiť a v každom prípade, keď sa to nebude dodržiavať, budeme potrebovať aj možnosti sankcionovania, ktoré sa budú v konečnom dôsledku uplatňovať. No a tiež mm, mm, bezpečnosť, potravinová bezpečnosť, teda potra- e, dostatok potravín, výživa, otvorenie otvorenie trhov to môže byť nápomocné k tomu, aby sme mali zabezpečenú obživu, teda to môže prispieť k tomu, že to ohrozí zabezpečenie obživy pre všetkých obyvateľov a preto sa musíme zamerať na polnohospodárstvo a toto nesmieme podkopať na základe takýchto obchodných dôvod, e, dohôd. My potrebujeme podporu a neoslabenie. A Európska únia v zmysle rozvojovej koherentnosti musí vypracovať takéto dohody, aby tieto rozvojové krajiny rozšírili a diverzifikovali svoju e, produkciu potravín. A toto je dôležité, aby toto v tomto stanovisku ešte bolo zapracované. Takže ešte raz srdečná vďaka spravodajcovi. No a my predložíme príslušné pozmeňovacie návrhy. Okay, Ďakujem pekne. Chcel by sa ešte niekto prihlásiť o slovo? Nikoho nevidím. Máme tu zástupcov generálneho rejiteľstva pre obchod a rozvoj. Neviem, či vy by ste sa chceli vyjadriť, niečo dodať. Pán Bužan z Maison Neuve alebo Anželika Peškau. Dobrý deň, ja som z DG Trade. Som vám vďačná za zaujímavú diskusiu, za jednotlivé názory, ktoré tu zazneli a ktoré zdôrazňujú pozitívny dopad e-pasu a ďalších opatrení, ktoré primáhajú k udržateľnému, aj k udržateľnému rozvoju. Pokiaľ ide o vykynoženie chudoby, tak keď hovoríme o opatreniach týkajúce sa e-pasu či investícií do digitálnej infraštruktúry v globálnom juhu, tak sa komisia zameriava najmä na implementáciu e, e takých prostriedkov, ktoré pozitívne prispievajú k udržateľnému rozvoju a stratégia, ktorú vyvíjame, e, predpokladá taktiež e, synergie, ktoré budú proaktívne fungovať medzi obchodnými programami a európskymi obchodnými dohodami a schémami. Ďakujem Devko a toto je Axel de la Maison Digi Devko. Ja by som ešte len podporil to, čo povedala kolegyňa. Existuje nové oznámenie Európskej komisii, o, ktoré bolo vydané v novembri Predstavili sme ho pred pár mesiacmi aj na tejto pôde. Domnievam sa, že v rámci tejto diskusie je to, to zaujímavý dokument, pretože e, má dva hlavné ciele. Jeden je lepšia koherentnosť Aid for Trade, čo je jedna tretina našej rozvojovej pomoci smerom k režimom, príležitostiam v oblasti obchodu, či týka teda sa to e-pasu, ale nielen toho, aj GSP napríklad. Dr- potom ďalším cieľom je mobilizovať Aid for Trade lepšie, podporovať e, výrobné kapacity, najmä pokiaľ ide o LDC, aby sme im umožnili využívať obchodné preferencie, ktoré sú im e, garantované. Samozrejme, pokiaľ nemajú s čím obchodovať, tak sa e, tak nemôžu tieto preferencie využívať. Toto je účelom oznámenia. Sú to aktuali- je to aktualizovaná stratégia UU. Týka sa nielen EÚ, ale aj jednotlivých členských štátov. Vzhľadom na tému využívania globalizácie a e, spriadného riešenia nerovnosti medzi krajinami. Tak keďže tieto otázky riešime, tak si myslím, že by sme v tomto kontexte sa mali venovať aj práve tejto tomuto programu, politickému programu. Áno, ďakujem. Bogdan, chceli by ste niečo dodať? Nie. Eh, akurát toľko, že pán Preda, spravodajca pán Preda, toto všetko v texte zohľadní. Ako iste všetci viete, niekedy sa nemôže všetko do správy zmestiť, avšak zohľadní všetky návrhy jednotlivých tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne, kolegovia, nezabúdajte, časová lehota pre toto eh, uznesenie je 27. o 11. hodine. Budeme o tom hlasovať v auguste. A teraz by som chcela poprosiť eh, kolegov, aby sme sa pustili k bodu 7. Ešte kým sa, sa tu vymeníme na pódiu, eh, tak nám eh, chcem povedať, že tlmočníci nám dali k dispozícii dokument, na ktorom je zaznamenaný ich, ich priebeh ich rokovaní. Ešte kým si Enrique sadne, tak komisia vydala nové oznámenie o vzdelávaní a núzových situáciách. Je to poprvýkrát, že existuje akási komplexná EU politika o, na túto tému. Ja sa chcem poďakovať, že ste naozaj na túto tému za uplynulé roky tak tlačili. Okay, we're going to item seven now. Takže ideme na bod číslo 7. Sú to výsledky druhého výročného zasadnutia signatárov veľkej dohody Grand Bargain, ktorá bola dosiahnutá na Svetovom humanitárnom samite táto veľká dohoda bola odsúhlasená v roku 2016 na humanitárnom samite. Ide o dohodu 18 najväčších svetových darcov a ďalších poskytovateľov pomoci. A cieľom je, aby sa vyššia miera pomoci dostávala do rúk ľuďom, ktorí to potrebujú. to podpísal, čiže keď som si prečítala ten názov Grand Bargain, tak sa mi to zdalo čudné meno pre eh, hum, nástroj na humanitárnu pomoc. Nebola som si celkom istá, čo to znamená. Grand Bargain je skôr niečo, čo mi pripomína výpredaje, ale dobre. Máme tu expertky, ktoré nám to uh, vysvetlia. Možno nebudú hovoriť len o aktuálnych eh, zmenách, ale aj o tom, čo je veľká dohoda, prečo je dôležitá. Máme tu Enrique Takman, Alloy Strategist, DG Eco, Magali Murlan, programovú koordinátorku a potom Voice Network, to je sieť humanitárnych mimovládok. Čiže povie nám aj komisia a zo svojej strany a potom sa vyjadria aj zasudca mimovládok. Takže pani Trautmann, ďakujem za slovo, zdravím všetkých kolegov, ľudí, ktorí si chcú vypočuť niečo o veľkej dohode. Ako hovorí Linda, je to trochu divné. Ten názov e, vymyslel to človek, ktorý nebol rodený angličan, tak možno preto to tak znie. No, trošku základných informácií. Grand Bargain je jedna časť z troch z panela na vysokej úrovni pre financovanie humanitárnych záležitostí. Bolo to zverejnené v januári 2016 pred Svetovým monetárnym summitom. Snažili sme sa zlepšiť financovanie humanitárnych záležitostí, a to z viacerých hľadisk. E, jedno sa týkalo e, potrieb, čiže cieľom bolo, aby sme dosiahli to, že na svete bude menšia miera takýchto e, potrieb takýchto financovaní. E, je teraz zjavné, že toto sa nepodarilo, potrebujeme riešiť viac situácií, viac potrieb, ktoré vyvstalo, vyvstali. Druhá časť sa volalo rozšíriť základ. Tam bolo za cieľom získať financie aj z iných ako štandardných e, inštitucionálnych zdrojov. To tiež nenapreduje až tak dobre. Minulý rok e, títo e, darcovia prispeli nižšími súmami než predtým. Na nešťastie niektoré sľubné e, e, príspevky, najmä od arabských donorov, e, nakoniec nepokračovali tak, ako sme očakávali. Chceme zaangažovať aj privátny sektor, poistné e, spoločnosti, čiže práca e, na tom stále prebieha. Toto sú aspekty tej prebiehajúcej práce. A tá tretia časť bola tá tzv. veľká dohoda, ktorá mala skúmať efektívnosť, účinnosť humanitárnej finančnej pomoci a ako túto lepšie zacieliť. E, bola uzavretá veľká dohoda, riešilo sa tam 10 e, pracovných prístupov, máme tam 51 záväzkov. Tu sa nám podarilo trochu pokročiť dva roky po podpise veľkej dohody, ktorá bola podpísaná v maji 2016 v Istambule. Pôvodne ju podpísalo 32 signatárov, čo boli donory, veľké agentúry e, OSN, Červený kríž, nejaké ďalšie e, siete mimovládok a teraz je tých signatárov 50. Máme tam ďalšie mimovládne organizácie, organizácie, ktoré pred, e, zastupujú globálny juh, ktoré sa tiež pridali. Takže minulý týždeň e, v New Yorku sa za, za stretli e, zástupcovia signatári e, veľkej dohody. Všetci signatári e, podstúpia seba hodnotenie, čiže ako si myslia, že sa im podarí splňať E, záväzky a potom komisia ešte vypracuje nezávislú výročnú správu, čo je e, podľa nás dôležité. Pýtame sa teda ľudí zvonku, či si myslia, že sa nám darí robiť po, či sa nám teda darí. Na no nešťastie nie veľa humanitárnych organizácií toto robí, ale my to robíme. Ja by som vás chcela pozvať na našu web stránku. Je tam tá výročná správa, práve bola zverejnená Napísali to e, rôzne organizácie, je to naozaj výborná práca, tam sa dočítate, akej sme zhruba situácii. Z istého hľadiska je to veľmi dobré. V niektorých oblastiach sme naozaj pokročili, niektorých naopak e, ešte máme pred sebou výzvy z, kom- z strany komisie. Oblast týkajúca sa e, hotovostnej pomoci, tam na to tlačilo aj DG Eko. Viackrát sme o tom hovorili, ako toto funguje. V kontexte SSN a Turecka e, sa riešila kríza v Líbanone, v Jordánsku, v Syrii a Práve tento prístup je teraz hlavným prístupom našej humanitárnej pomoci. Minulý rok sa 35 rozpočtu minulo práve takýmto smerom. Taktiež sú zlepšenia v oblasti transparentnosti. Komisia v tejto chvíli e, reportuje o 100% využitia e, na databáze IAT Máme viacročné financovanie. Na samite sme hovorili o tom, že je potrebné nastaviť viacročné plány aj v tejto sfére. Nie je možné, aby sme rok po roku riešili všetko na, e, na úrovni 7-9 mesiacov, čiže komisia má cieľ, aby 50 viacročných finančných e, zmluv boli dohodnuté práve v roku 2018, čiže musíme na to tlačiť potom sú tu ďalšie témy, vývoj v oblasti humanitárneho rozvoja, riešili sme niektoré pilotné projekty, mali sme tam e, workshopy, kde, ktoré zorganizovali členské štáty alebo zastupcovia ECO alebo komisia. Takže naozaj sa toho v tejto sfére deje dosť veľa Pro, teraz hovorím o tých menej pozit- budem hovoriť o tých menej pozitívnych bodoch. Lokalizácia. Cieľom lokalizácie bolo, aby v roku 2020 bolo 50 e, humanitárneho financovania implementovaných prostredníctvom miestnych aktérov a teda čo najpriamejším spôsobom. Treba povedať, že väčšina donorov e, tomuto je ešte vzdialená. Podľa nás to je blokované tým, že právny základ EÚ humanitárneho systému neumožňuje financovať priamo e, aktérov, ktorí nie sú v EÚ, ale zvýšili sme počet aktérov, ktorí sú financovaní prostredníctvom iba jedného prostredníka, prostredníctvom jednej mimoriadky, mimovládky, čiže je to teraz EU mimovládka, priamy aktér, e, čiže sa ten reťazec skrácuje. Komisia financovala budovanie kapacít s lokálnymi aktérmi, pomáhame im nastaviť si finančné stratégie, ktoré potom môžu predstaviť donorom, aby v budúcnosti mohli žiadať o priame financovanie. No a posledný bod je tu hodnotenie potrieb, to je naozaj veľmi náročné, pretože sa na technickej úrovni odvedlo naozaj veľa dobrej práce, avšak na politickej úrovni je to stále pomerne náročné. V princípe sme v situácii, kedy každá humanitárna agentúra, či už je to eh, OSN, Červený kríž či e, mimovládka, vypracáva svoje vlastné hodnotenia, má vlastné žiadosti, kedy žiadajú donorov, aby zafinancovali tu ich, ten ich kus, e, čo robia a donory e, to musia potom komplikovane sledovať. Ďalej máme tu e, krízu v Sýrii, africký kontext a je v tejto chvíli naozaj mimoriadne náročné rozhodnúť sa, e, na čo sa sústrediť, aby boli peniaze rozdelené rovnomerne. Čiže tento prístup e, podľa mňa umožní prioritizáciu celého systému, učenie teda priorít. Ako ste hovorili, v istých kontextoch to môže byť vzdelávanie v núdzových situáciách alebo aj iné e, témy. Je to naozaj veľmi ťažké vyvážiť. Ďalej trocha hodnotenia. Minulý týždeň prebehla schôdza v New Yorku. Ukázalo sa, že ten proces je naďalej dosť dynamický, je vnímaný ako motor e, zmeny Snažíme sa pravidelne stretávať, vypracovať správy, aby nám niečo e, nezmizlo zo zreteľu. Je dôležité však e, pracovať tak, aby to bolo nákladovo efektívne. Musíme sa vždy pozrieť na to, koľko peňazí do ktorou činnosťou ušetríme a nakoľko však reagujeme na uh, E, existujúce potreby. Je potrebné tiež e, vypracovať istý narratív, aby sme sa potom mohli obrátiť na európsky daňových poplatníkov a povedať, toto sú naše výsledky, toto e, sa nám podarilo. Pre komisiu je veľmi dôležité to, že pokiaľ by sme dali väčšiu mieru flexibilitu veľkým agentúram OSN, tak by sme chceli, aby táto smerovala aj dole, čiže je, pokiaľ by ECHO nejako zareagovalo a OSN iným smerom sa zachovalo smerom k e, mimovládkam, tak tak to na, naruší systém, čiže toto nesmieme, e, e, teda toto musíme neustále sledovať. Pokiaľ ide o ukazovatele, proxy ukazovatele, ktoré komisia používa, tak používame, ako možno viete, skúmame to, koľko reálne peňazí dostanú príjemcovia konkrétne na mieste. Robili sme to v rámci ESSN a Turecka. Čím viac peňazí dostanú príjemcovia, tým je lepší výstup, čiže čím menej peňazí ide na administratívu, tým úspešnejšie je celkové financovanie. V tejto chvíli v Libanone máme pomerne slušné pomery. Je to naozaj, myslím, úspešné. Ďalej, budúci týždeň sme riešili e, úlohy, ktoré by mala uskutočniť riadiaca skupina. Kristelina Georgieva bola súčasťou panela na vysokej úrovni a ide tu o to, aby sa práca jednotlivých podvýborov zosúladila a aby sme následne naozaj zatlačili na politické úrovni, aby tento proces získal dostatočné momentum, aby sme naozaj mohli jednotlivým zúčastneným stranám ukázať, e, nakoľko je táto práca úspešná. V istom okamihu si budeme musieť pozrieť aj na to, aké sú konkrétne výstupy na jednotlivých miestach, ktoré sa podarilo dosiahnuť vďaka veľkej dohode komisia sa pokúsi integrovať tieto výstupy do diskusí, ktoré teraz prebiehajú na tému viacročných finančných rámcov. Je dôležité, aby sme e, sa venovali vzťahom DG ECO a implementujúcich partnerov. A to, čo sme e, zistili v rámci veľkej dohody, verím, že budeme môcť e, použiť E, do budúcna. A to je odo mňa všetko. Dám slovo Magali. Ďakujem za komplexné stanovisko a teraz Magali Murlan z NGO, teraz mimovládnej organizácie Voice, ktorý zastupuje humanitárnych činiteľov na mieste. Ďakujem pekne za pozvanie. Chcem sa poďakovať za naozaj teraz za pozvanie, za to, že tu môžem byť, hovoriť o v našom stanovisku k e, veľkej dohode. Tí, ktorí nepoznáte našu e, sieť, tak sme sieť e, humanitárnych mimovládok, sedíme v Európe, v tejto chvíli pod nás spadá 86 mimovládok. Väčšina, ak nie všetky, sú partnermi z ECO a získavajú financovanie ECO, financie teraz ECO, ktoré je určené pre mimovládky. Ako už povedala kolegyňa, veľká dohoda, to je 51 záväzkov e, rozdelených do 10 pracovných smerov. Je to veľmi dobrá iniciatíva, inovatívna, pretože zoskupila hlavných humanitárnych aktérov, aktérov a podarilo sa teda vyrokovať týchto 51 záväzkov, ktoré spadajú do desiatich e, jednotlivých schém. Z hľadiska mimovládnej organizácie sme radi, že vidíme na jednej strane donorov, ktorí sa zaviažú k nejakým príspevkom. Hovorí sa tu o viacračnom financovaní, harmonizácii, zjednodušovaní financovania. Na druhej strane implementačná agentúra, čiže organizácie OSN a EU, ktoré sa zaviazali, že budú tiež transparentnejšie, že budú redukovať náklady na manažment prostredníctvom dupli- duplikácií a že teda spoločne všetci e, sa zaviažeme teda, e, pre poskytnutie vyššej mere hotovosti pre našich partnerov. Dôležité je, aby príjemcovia taktiež boli zaangažovaní do vypracovávania reakcie. Takže aká je perspektíva mimovládok, pokiaľ ide o veľkú dohodu tak tá perspektíva je pozitívna, pretože tá iniciatíva je naozaj jedinečná a poskytuje príležitosť e, vyriešiť problémy, ktoré už dlho v systéme vnímame. Naozaj, a tie riešenia, ktoré sú tu navrhované, sú veľmi inovatívne. Signatári majú vypracovať výročné samohodnotiace správy. To je naozaj veľmi nápomocné. A je dôležité, aby dodržiavali svoje e, záväzky. Takisto e, z toho vyplynuli e, mnohé zaujímavé iniciatívy za posledné dva roky medzi signatármi. Určite sú tam určite negatíva, Eh, napríklad, eh, že to generovalo príliš veľa iniciatív a eh, mnohé mimovládne organizácie nemôžu sledovať všetky, majú limitované zdroje. A často vidíme, že je tam nerovnaký postup, medzi nimi niekedy si dokonca navzájom odporujú. Eh, takisto eh, ďalšia kritika, ktorá zaznieva, je, že sa to vníma ako uzatvorený eh, klub. Je ťažké zvonka chápať, čo sa deje, vstúpiť do toho, snažiť sa viac sa zúčastniť týchto diskusí, mm, obzvlášť pre miestnych aktérov. ktorí sa cítili vnechaní e, bokom. E, preto je dôležité, že Siednien sa teraz e, stala súčasťou tohto Great Bargain, tejto veľkej dohody. Z perspektívy Voice my sme súčasťou toho, toho dohody, odkedy bola vytvorená, ako spomenula Ulrike, Eh, Great eh, eh, Bargain je, výčas, je výsledkom správy o financovaní humanitárnych krokov. Je veľmi dobré vidieť toľko investícií v tejto oblasti, ale boli by sme radi, keby sa súčasť, sústredila pozornosť aj na teda implementáciu pokiaľ ide o sieť, o čo sa snažíme s našimi cieľmi, chcem, e, partnermi, snažíme sa ich zainteresovať e, e, aj do reality, do týchto diskusí, snažiť sa premostiť medzery, ktoré tu sú, podporovať jednotlivé iniciatívy, ktoré mimovládne organizácie zahájili v oblasti efektivity a efektívnosti Takisto e, kooperujeme s humanitárnymi aktérmi na úrovni EÚ, na regionálnej a globálnej úrovni. Snažíme sa e, teda e, posilňovať pozíciu mladých organizácií na medzinárodnej úrovni. Spolu s IKPA sme, teda v Ženeve sme vypracovali stanovisko za teda všetky siete mimovládnych organizácií organizácií, čo je teda príspevkom do e, správy o humanitárnych e, krokoch. Máme teraz veľmi dobre vytvorenú pracovnú e, skupinu. Je v nej zastúpených 47 partnerov mimovládnych organizácií spadajúcich pod ECHO. K našim hlavným prioritám patrí Eh, zaoberať sa eh, teda podmienkami eh, financovania, zabezpečiť pokračovanie doterajšej práce. Sme silne presvedčení o zjednodušovaní za účelom efektivity. Želáme si väčšiu mieru zjednodušovania vďaka implementácii a harmonizovaným, harmonizovaných pravidel implementácie Eh, želáme si tiež väčšiu podporu lokálnych národných eh, aktérov aj eh, teda viac plánovania a financovania. To sú naše teda hlavné ciele. Sústredíme sa na komunikáciu, prístup k informáciám Vytvorili sme minulý týždeň vlastnú eh, internetovú eh, stránku. Budeme organizovať mnohé eh, workshopy, ktoré dajú hlas miestnym aktérom. To, čo kolektívne zdieľame k správe ODA, ale pokiaľ ide o New York, sme E, veľmi e, optimistický, e, pokiaľ ide o Great Bargain. Naozaj je to katalizátor zmien, pomohol určité iniciatívy, ktoré tu už boli, posunúť ďalej, aj pokiaľ ide o finančné zdroje, účasť, rodové otázky, Eh, komunita mimovládnych organizácií je viac eh, zainteresovaná a už aj počet signatárov eh, tejto dohody o tom hovorí. V určitých takých práce vidíme jasný progres, jasný pokrok. Takže z našej perspektívy Chceme, aby tento rok sa stal naozaj rokom implementácie pre túto dohodu Great Bargain. Nechcem, aby sa eh, uzavrela príliš rýchlo, pretože mena, zmena procesov eh, manažmentu si vyžaduje čas, e, aj e, teda prostriedky, to je kritické pre mimovládne organizácie. Nemáme toho toľko, koľko by sme mohli e, teda investovať do týchto zmien. Je to naozaj nákladné, musíte adaptovať svoje vnútorné systémy štandardom ktoré sú tu vyžadované, to si tiež vyžaduje prostriedky a je tu jednoducho potrebných viacero rokov. Takže želáme si naozaj eh, hmatateľný eh, pokrok. Eh, takisto si teda želáme ďalší pokrok v úrovni komunikácie, prepájenia sa. Treba prepájať, podporovať prepojenia medzi Great Bargain a už existujúcimi Eh, iniciatívami ako GHT Hum, Reform Nexus. Na úrovni EU v prípade Voice kde vidíme jasné prepojenie a čo by sme chceli, na čo by sme chceli využiť Great Bangen v budúcich eh, mesiacoch, je, aby sme zabezpečili uh, uh, záväzky e, prepojené e, s e, finančnými záväzkami vo vzťahu k koncipovaniu budúceho viacročného finančného rámca. Máme tu jedinečnú príležitosť teraz pre ECHO vo forme tejto revízie, aby sa to pretavilo do praxe. Reporting, plánovanie, financovanie, E, to všetko bude dôležité e, zohľadniť. Aj e, hodnotenie humanitárnej pomoce EÚ. Zvorazňujú sa tu aj potreby tohto. Ale budeme tu mať aj nové finančné nástroje, finančné pravidla, ktoré Európa prednedávno prijala. V v prípade týchto aj Great Bargain vidíme, že je to napomocné, že tu sú, je tu takisto aj možnosť e, spoliehať sa na e, partnerské e, audity a podobne. Je to veľký potenciál pre zjednodušovanie jednotlivých administratívnych postupov. A čo chceme vidieť je zachovanie si tej, tohto zjednodušovania a mať zároveň naozaj diverzitu partnerov, to je potrebné, pretože e, potreby v teréne sú naozaj rozmanité a e, tiež e, si už multi-planning a multi-financovanie. A teraz Great Bargain, čo to znamená vo vzťahu s Európskym parlamentom a s vašim výborom, akú úlohu by ste mohli zohrávať v budúcich mesiacoch. Myslím si, že je veľmi dôležité vnímať dopad E, finanč, sme zmenili tieto, týchto finančných e, pravidiel na zjednodušovanie našej práce. Je to naozaj kľúčová príležitosť venovať sa e, tejto medzere v globálnom financovaní rozvojových krokov. Je veľmi dôležité podporiť navýšenie rozpočtu pre humanitárnu pomoc Výbor DV je veľmi aktívny v rokovaniach o e, rozpočte. Dôležité, aby ste podporili teda naše volanie po e, vyššom rozpočte pre e, sféru humanitárnej pomoci. To je veľmi dôležité pre humanitárnych aktérov. A napokon e, Grand Bargain treba vnímať e, v e, súvislosti s eh, tzv. Eh, agendou pre ľudstvo, Agenda for Humanity. Efektivita sú veľmi dôležité, ale nikdy nevyriešia príčiny humanitárnych kríz, takže podobné iniciatívy a diskusie o implementácii eh, záväzkov aj o správe o pokroku budú veľmi e, vítané a tu sa zastavím. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem. E, to, čo ste povedali na záver, je veľmi dôležité, pretože často je tu e, pocit, že tu hovoríme o procesoch, o manažmente, ale tie najväčšie politické otázky, ktoré dominujú, Ehm, sú eh, aj tu, aj v USA masové presuny ľudí vedené konfliktami, chudobou, eh, neúspechom krokov ich vlád. A naše vlády sa s tým musia pasovať. Videli sme, včera sa to konal eh, v Bruseli summit. EU, nebola schopná sa na niečom dohodnúť, pokiaľ viem dozvieme sa viac, poznáme tie strašné obrázky z USA, kedy sú, sú deti oddelované od rodičov, ľudia z eh, Strednej Ameriky eh, migrujú. Takže ja dúfam, že eh, je tu možnosť, aby sa toto nevnímalo ako taký, taká nejaká suchá diskusia o procesoch, aby to fungovalo. To je veľmi dôležité pre dnešný svet. Slovo má Enrique Guerreiro. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Trautmann. za všetky tie informácie, ktoré ste nám poskytli. Pokiaľ ide o um, to hodnotiace stretnutie uh, tejto veľkej dohody Grand Bargain, neviem, hovoria Eh, že je to Great Bargain, aby mali rovnakú eh, skratku ako Veľká Británia, GB. To bola taká moja snaha o vtip. Hodnotenie a to, ako sa uplatňuje táto veľká dohoda, je veľmi dôležité. Vieme, že v Istambule e, sa konal summit, ja som sa ho osobne zúčastnil. Pamätám si práve na tú chvíľu, kedy sa e, táto veľká dohoda prezentovala, kedy sa vyčíslili, spomenuli štáty, ktoré sa zaviazali splniť si záväzky nad rámec e, toho, čo bolo predtým dohodnuté. Pamätám si na všetky tieto štáty a, a pokiaľ viem, hovorilo sa o dvoch hlavných cieľoch. Poprvé išlo o to dosiahnuť o uplatniteľné efektívne dohody, pretože samozrejme dopracovať sa k dohode medzi 160 štátmi je ťažšie než medzi 22. A ďalším cieľom bolo nájsť nových darcov aj z oblasti Perského zálivu a tiež e, nových e, darcov, ktorí sa tiež rozhodli prispievať. Hovorilo sa aj e, o naozaj mnohých krízových situáciách, ktoré predstavovali najväčšie kríze od druhej svetovej vojny. Šlo teda v podstate o to, aby sa podnietili niektoré štáty, aby sa zaviazali k ďalšej pomoci. Dva roky neskôr, nie kvôli veľkej dohode, ale kvôli súčasnej globálnej situácii, si uvedomujem, že e, potreba alebo nutnosť humanitárnej pomoci sa ešte zvyšuje. Ale pokiaľ ide o finančné prostriedky, ktoré sa teraz poskytujú Tie sa poskytujú v rovnakej výške ako predtým. A zároveň tu máme e, štáty ako USA, ktoré sa rozhodli ešte znížiť svoju pomoc práve v humanitárnej oblasti. A potom sme svedkami situácií, o ktorých budeme ešte diskutovať, pásmo Gaza, Africký roh, tam v túto chvíľu nie sú k dispozícii potrebné prostriedky, ktoré by zabezpečili dôstojný život alebo aspoň prežitie tisícom ľudí. Môžeme povedať, že dobrou správou je to, že neziskové organizácie nám v túto chvíľu hovoria, že majú pocit, že v posledných rokoch sa situácia čiastočne zlepšila a je dobré, že komisia aj na e, základe tohto Yorkského hodnotenia hovorí, že pozitívnych aspektov je tu veľa. Ale treba sa teraz sústrediť na medzery, ktoré tu momentálne existujú vo vlasti humanitárnej pomoci. No a rovnako ako hovorila pani predsedníčka, musíme samozrejme prejsť od eh, takého eh, inštitucionálneho eh, uspokojenia, prejsť k naozaj pozitívnym zmenám v krízových oblastiach. A ja mám pre pani Trautmann pripravenú takú, takú priateľskú lesť. Výbor pre rozvojovú pomoc bude mať vyššiu kapacitu pre uplatnenie alebo reflexie o veľkej e, dohode v, e, v rámci viedročného finančného rámca, ktorý sa pripravuje. Budeme tu totiž e, hovoriť o nástroji, ktorý bude sám za seba tu stát nebude bojovať s ostatnými inštitúciami alebo programami. A teda bude to e, rozhodne ešte komplikovanejšie v oblasti rozvojovej pomoci. Preto Európska komisia hovorí o dôležitosti dobrej koordinácie a dobrého nasmerovania prostriedkov do konkrétnych oblastí. teda aj z tohto dôvodu si myslím, že náš výbor by mal veľkú radosť toho, keby Európska komisia, rovnako ako neziskové organizácie, vo chvíli, keď začneme vyjednávať, nám pomohli identifikovať tie programy, tie ciele, tie výzvy, za ktoré chceme bojovať a ktoré chceme ešte intenzívnejšie chrániť. Niektoré vlády, niektorých členských štátov, pokiaľ som dobre informovaný, Dánsko, Slovensko a iné od svojich agentúr, ktoré podporujú, vyšadujú informácie týkajúce sa správnej lokalizácie. Znamená to, že tu v tejto chvíli existuje tendencia urobiť všetko preto, aby sa prostriedky prerozdeľovali na miestnej úrovni. Ak som tomu pochopil správne z toho, čo povedal pani Trautmann, tak tu v podstate ide o to rozvinúť kapacity ešte na tej najnižšej úrovni, tak aby sa tieto prostriedky prerozdeľovali naozaj na tej najnižšej úrovni Mám dojem, že v tejto chvíli nás čaká treba eh, lepšej analýzy potrieb. Máme tu totiž krizové situácie, na ktoré, môžeme, eh, na ktoré reagujeme reaktívne. Teda najprv príde ku katastrofe a potom my reagujeme. V mnohých prípadoch samozrejme je to veľmi ťažké nejakú krízu, nejakú prírodnú katastrofu predpovedať, alebo niekedy sa veľmi ťažko predpokladá, ako sa kritické konflikty budú vyvíjať, ale napriek tomu si myslím, že práve v dnešnej dobe, keď, keď máme eh, hodnotenie 7-ročné, Teraz práve prišla tá doba, aby sme stanovili správnu diagnózu vzhľadom na potreby. Teraz. A to nie len ako aktéry k tejto rozsiahlej dohody, ale ako únia ako taká. No a moja otázka v tejto súvislosti je nasledovná. Európska únia v Istambule má tých najväčších aktérov, teda v, a, v, a v Istambule sa zaviazala na určitú dobu, ale niekedy sme my žiadali o to, aby sme mali nejakú hodnotiacu správu. Nielen ako táto rozsiela dohoda funguje, čo sú, kto sú iní aktéry, ale chceme vedieť aj to, nakoľko postúpila implementácia zaangažovanosti Európskej únie tej zaangažovanosti, na ktorej sme sa dohodli v Istambule, ale aj tie snahy, ktoré boli do tejto veľkej dohody e, zapracované. No a potom v súvislosti s Nexusom. No iste viete, že vývoj pre rozvoj má veľké obavy o tieto krízy, ktoré trvajú stále dlhšie a um, bude si to vyžadovať štruktúrálnu reakciu. Teda odpoveďou je rozvoj, teda nie len, že hasíme tie najhoršie prípady finančnými prostriedkami. Teda je dobré to správne zhodnotiť a dobré je, keď sú to aj externé hodnotenia, pretože toto je príspevok k tomu, aby sme ten pohyb udržali, aby sme sa odvíjali od toho, čo sme už urobili, pretože inak e, sa len angažujeme, angažujeme a nevieme, nakoľko to bolo úspešné. A teraz taká zapeklitá otázka pani Trautmann, ako budeme reagovať, tak ako to už tu odznelo, v nasledujúcich mesiacoch. Ako budeme reagovať v nasledujúcich mesiacoch? Pani Hojbuch, ďakujem veľmi pekne. Možno, že je dobré, keby ste si dali sluchatka. Enrique práve hovoril o správnej diagnóze potrieb. Myslím si, že je potrebné stanoviť správnu diagnózu toho, odkiaľ pochádzajú tieto finančné prostriedky. Veľmi často pozorujeme, že finančné prostriedky boli slúbené, ale potom nie sú k dispozícii potom boli, mm, zistíme, že boli prislúbené trojnásobne, štvornásobne tie isté prostriedky a my ako parlament by sme mali požadovať, aby sme tu mali určitý morálny kódex, a to nie len pre tieto krajiny, ale aj pre Európsku úniu, aby zverejnili, keď v krízovej situácii sľúbime peniaze, odkiaľ tie peniaze pochádzajú, či to nebolo len zmenená nálepka, zmenená obálka. Nie vždy tam musí byť za tým niečo negatívne, len aby to bolo jasné, že toto sú nové peniaze, ktoré sme poskytli k dispozícii, alebo s čím možno počítať a my samozrejme si vysoko vážime vašej práce, ktorú by to uľahčilo, keby tu bolo v tom jasno. Možno, že by sme mali tak mať, eh, nastaviť takú požiadavku morálneho kódexu, aby aj toto ostalo transparentné. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja už nevidím, že by sa ešte niekto hlásil o slovo, takže niekoľko pripomienok z mojej strany. Áno, tá viacročnosť, ako to povedal Enrique, to je dôležité. My už dlho eh, hovoríme o tejto viacračnosti, ale keď ideme potom do terénu, tak vidíme, eh, naozaj vidíme v skutočnom živote tieto problémy. Um, takže vidíme, že čo to znamenalo, o čom hovorili, keď na začiatku roka uh, dáme týmto ľuďom peniaze na to, aby to si na, na, na, na, naplánovali a to im slúbime na začiatku roka, ale potom v apríli povedia, že no dobre, mohli by sme mať viacej tých prostriedkov, lebo sme ich už ako si minuli. Zdá sa, že veľmi veľa času sa investuje do administratívnej práce, takže naozaj potrebujeme mať odhodnotenie, zhodnotenie potreby, ale myslím si, že by sme mohli pracovať efektívnejšie pretože niekedy, neviem, kde sa, to, kde sa to blokuje, ale niekedy sa tie peniaze nevyužívajú správnym spôsobom. Ďalej, čo sme eh, videli eh, v Centrálnej Africkej republike, eh, tie miestne NGOčky sa obrátia na, sa nemôžu sa obrácať na komisiu a oni hovoria, že to je preto, lebo naše pravidlá to ne, ne, nepovolujú. A prvá vec som si povedala, že tak zmeňme my naše pravidlá a mm, keď napríklad humanitárna pomoc z zahraničia sa nemôže na nás obrátiť, my sme už dlho upozorňovali na to, že tento nástroj humanitárnej pomoci je potrebné eh, revidovať, že potrebné ho zmeniť. E, ja viem, že bol revidovaný, ale to bolo ešte v roku 96, takže je to starý nástroj. Teda vieme, kde problémy sú, vieme, aké sú problémy. Keď sme boli v tej Centrálnej Africkej republike, sme videli ženy, ktoré pracovali na projekte. Oni presne vedeli, čo je potrebné urobiť a pracovali za naozaj veľmi e, komplikovaných podmienok a oni sa obracali na západné NGOčky, aby im s tým pomohli a boli tam mladí ľudia, ale ale nie je to, ako keby sme sa nad nich nejako povyšovali, že my im povieme, že musíte to robiť takto alebo takto. Prečo to nenecháme na miestných? Prečo by sme im nedali tieto právomoci, aby si zatvor, vytvorili vlastné výbory? A, takže mm, jeden z problémov je samozrejme aj kontrola rozpočtu a oni vynakladajú tieto prostriedky naozaj za veľmi komplikovanej situácie a niekedy sa to nepodarí, aj keď robíte všetko, čo je vo vašich silách, ale medzinárodné médiá potom e, sa toho pridržajú, sa na to vrhnú. Čiže keby sme trošku to, to riziko nejako odľahčili, aby sme si uvedomili, aké to je financovať e, e takéto projekty v týchto komplikovaných situáciách. Niekedy je to veľmi ťažko zistiť, prečo sa to stalo, čo sa stalo. Niekedy je to potrebné mm, rozlúštiť, ale naozaj sú tam veľmi komplikované situácie, v ktorých sa ľudia nachádzajú, v ktorých pracujú. A takto to funguje v takomto prostredí. Takže vždy je tam nejaký ten prvok rizika, ale Vieme to, budeme to vedieť len, keď budeme mať nový nástroj. My pracujeme na, s nástrojom, ktorý bol navrhnutý pred mnohými rokmi. No a vždy je k tomu verejná diskusia, keď poskytujeme tieto financie, ako sa budú tieto využívať. Ale práve tieto viacročné plány No, úspešnosť týchto veľkých eh, NGOčiek sa meria podľa toho, koľko financí dostali. A teda tá ďalšia otázka je, keď vieme, aký je problém, prečo nezmeníme náš prístup, keď vieme, áno, keď oni nám hovoria, že všetky tieto pravidlá sa musia zmeniť, tak prečo na tom nepracujeme? Dobre, takže keď sa už nikto iný nehlási o slovo, dám Henry Keslovo, Ďakujem veľmi pekne, áno, ďakujem veľmi pekne za tieto zaujímavé otázky. E, možno, že by sme tu celé hodiny vedeli s tým stráviť, ale pokúsim sa to zostručniť. Vrátim sa k tým otázkam e, ktoré sa týkajú nástroja. No už ten nástroj funguje celkom dobre. Ja si nemyslím, že tento nástroj treba meniť. Musíme preukázať inovatívny prístup, pokiaľ ide o miestnú úroveň. Tam sa musíme zamerať na to, na to odstraňovanie rizika, na, na, keď darcovia poskytujú tieto financie veľkým agentúram, tieto to poskytujú zase NGOčkám, ktoré sú v prvej línii Takže tu je určitá taký, taký nestabilný faktor, takže naozaj to musí fungovať priamejšie. A my sme teraz našli naozaj také malé mimovládky, ktoré pracujú v tom miestnom kontexte. A e, keď komisia ako veľký darca chce dať veľké prostriedky, tak to môže byť potom tiež riziko pre nich, pretože mnohí môžu potom skrachovať, aj banky skrachovali. Ale sú tu tzv. zastrešujúce organizácie, ktoré sa potom zameriavajú na tie miestne mimovládky, ktoré vznikli v tejto oblasti. Takže nám sa podarilo niektoré z týchto vrstiev odstrániť a darí sa nám financovať priamejšie. Máme tu viacerých partnerov v tomto kontexte a to sú tie drobnosti, na ktorých pracujeme v rámci toho rámca partnerstva. Takže mm, toto možno do tohto kontextu e, zaintegrovať. Áno, ale úplne počiarkujem, čo ste povedali. Tá viacročnosť, naše postupy sú pria- ťažkopádne e, tie kontrakty, zmluvy, tie peniaze, s ktorými máme dočinenia, my sa snažíme to zjednodušiť, ale nie je to dosť. A ako aj Enrique povedal, nie vždy máme dostatok prostriedkov. Nikdy nemáme dostatok prostriedkov, takže vždy sú nejaké extra krízy, nové krízy a potom potrebujeme nové prostriedky, ktoré nevieme, odkiaľ máme získať. To môže byť napríklad z núzového pomocného fondu. Musíme sa zamerať na tie spúšťacie faktory. Takže áno, musíme to viacej zamerať a musíme určitých príživníkov odtiaľ vylúčiť a to je naša úloha do budúcnosti. No a teraz by som sa možno dostala k ďalšej otázke, pokiaľ ide o VFR. Áno, návrh tu je aby sme e, tieto financie využili na humanitárny nástroj, ale mm, teraz, e, keď budeme mať viacej peňazí na humanitárnu pomoc, tak potom budeme mať menej na rozvojovú pomoc. To nie je zase až taká dobrá správa. Takže tu máme napríklad aj financie na Nexus, na e, budovanie odolnosti a tak ďalej. Uvidíme, ako sa vyvinú tieto rokovania, ale naozaj by sme boli veľmi šťastní, keby ste niektorý z týchto myšlienok podporili a keby ste na to vyčlenili aj dostatok prostriedkov, pretože v teréne je to veľmi dôležité. Potom tiež tá otázka toho, že len reagujeme. Áno, také systémy včasného varovania sú dôležité. Trošku sme sa zlepšili v tej predvídateľnosti. No a potom aj otázka, ako sa tieto, táto dynamika, tieto aspekty konfliktov vyvíjajú a ako na to budeme reagovať. Áno, cieľom by malo byť mierotvorba, ale musíme si veľmi dobre naplánovať humanitárnu odpoveď a reakciu, aby ehm, sme sledovali nejaký konflikt, ktorý sa vyvíja, aby sme potom lepšie na to reagovali. Napríklad Myanmar, Bangladeš, to bolo predvídateľné. Myanmar bol v tomto zozname včasného varovania Európskej únie už celé roky a nič sa nestalo. E, takže naozaj musíme sledovať, čo sa deje a reagovať zavčasu. No a ešte možno posledná vec, ktorú by som rada spomenula, to je otázka e, pani Hojbuch a teraz budem odpovedať po nemecky, tak vás varujem. Ďakujem veľmi pekne za túto otázku. Naozaj je to pravda. Európska komisia slúbi len to, čo môže splniť a to je jeden z dôvodov, E, prečo potom táto reakcia niekedy je taká fragmentovaná, lebo vždy môžeme ponúknuť len to, čo naozaj máme a potom, keď dostaneme ďalšie prostriedky, tak musíme začať od znova. Ale myslím si, že by to bola naozaj zaujímavá myšlienka, keby sme to dosledovali, čo sme sledovali minulý rok, práve títo darcovia noví, ktorí slúbili veľké prostriedky a to potom neprišlo, prišlo to e, príliš neskoro, alebo bolo to presne určenú na určitú časť krízy pre určitých partnerov a to určite nie je to, čo nám ide. Takže aj v budúcnosti toto budeme úzko sledovať a naďalej sme závislí od toho, aby e, tá rozvojová strana nevydala všetky prostriedky, takže musíme sa pozrieť aj na také prostriedky, ktoré sa ponúkujú, ponúkajú, ale nemôžu byť e, vynaložené, aby sa to potom presunulo do toho humanitárneho sektora. Takže toto by mohlo byť trošku flexibilnejšie. Takže toľko z mojej strany. Áno, ďakujem veľmi pekne a teraz pani Áno ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za tieto otázky, ktoré tu odzneli. Áno, ja nemám žiadnu e, konkrétnu otázku, ja mám len niekoľko pripomienok, takže pokiaľ ide o tú miestnú úroveň, myslím si, že to hodnotenie E, tu už je na stole. Toto je nástroj, ktorý v skutku funguje a je vhodný za svojim, pre svoj účel. Takže tuto, tieto mm, záväzky, ktoré vznikli v rámci tejto veľkej dohody, boli v poriadku a e, Myslím si, že naozaj nie je dobré túto humanitárnu pomoc lokalizovať na miestnú úroveň, pretože je tu len niekoľko takých organizácií. Tak a, takže radšej to zjednodušme a pozrime sa na to, ako by sme mohli v tomto ohľade postúpiť. Ja si myslím, že je mimoriadne dôležité a čo je dôležité v rámci tejto veľkej dohody, no, Mm, to nie je len, že poskytujeme lokálnym mimovládkam e, tieto finančné prostriedky, ale my musíme vyvíjať aj tieto kapacity. A takže mm, OSN majú e, tieto záväzky a tu ide e, o ten rozhodovací proces OSN, keď sa rozhoduje o tomto humanitárnom pláne, o pláne humanitárnej e, pomoci. Tieto organizácie je potrebné si vypočuť a preto je dôležité byť v týchto výboroch a tak ako E, ďalší aktéry naozaj sa snažia o to, aby tento program bol presadený. Pokiaľ ide o tvorbu kapacít, tu je zodpovednosť aj z rozvojových organizácií a komunít, aby to financovali, pretože to trvá určitú dobu. A niekedy to možno vidieť ako doplnok k tejto humanitárnej reakcii, ale nie je to mm, ako taká tá humanitárna pomoc. Takže naozaj by sme uvítali, keby sme mali špecifické prostriedky určené na pripravenosť v rámci tohto rozvoja a toto by mohlo byť prepojené na tieto rôzne programy a takto by sme toto potom mohli implementovať. Takže myslím si, že takto veci fungujú. No a áno, odstraňovanie týchto vrstiev, prebytočných vrstiev, s tým môžem len a len súhlasiť, ale najprv sa pozrime, ktoré sú to vrstvy, ktoré sú to úrovne. Niektorí aktéry v tejto architektúre sú mimoriadne užitoční, dôležití a do tohto procesu prispievajú pridanou hodnotou. Mám tu na mysli niektorých členov, ktorí pracujú v tej charte pre zmenu. To sú miestne organizácie, ale toto sú mimovládky, ktoré sa zameriavajú na týchto miestnych partnerov a títo sú naozaj veľmi silní, pokiaľ ide o tvorbu kapacít a preto je dôležité ich mať v tomto finančnom reťazce. To je dôležité aj pre zodpovednosť, pre prerozdelenie prostriedkov. Toto nie je len jedna vrstva, môže to byť v jednej zmluve len vrstva navyše, ale v niektorých zase to nie je len tak jedna vrstva, sú veľmi dôležití. Takže Ďakujem veľmi pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Áno, ďakujem veľmi pekne, takže toto je nový rámec a len tým, že vás počúvam, Naozaj sú to rôzne oblasti verejnej politiky, ako sa môžu ľudia presadiť, ako môžu povedať, preukázať, že to, čo robia, že to naozaj mení ich životy. S takými dobrými zá, zámermi možno naozaj robiť to, čo im ide a ako naozaj toto vyriešiť. V mnohých oblastiach verejnej politiky tie modely, tie vzory tam sú. Ja som predtým na takýchto pracovala. Napríklad, že v, napríklad v Caritas sme. Tam, keď dáme také drobné finančné príspevky, tak to tiež je, napomáha. Takže tie modely tu sú. E, áno, teraz som tu a možno, že už aj na mieste tieto modely fungujú, ale vždy mm, už e, niekoľko rokov predsedám tomuto výboru. Vždy tie isté problémy, tie isté veci sa s tými istými sa na nás obracajú a to, čo sa deje v teréne, to niekedy tí darcovia ani nepočúvajú niekedy celkom, čo tým ľuďom zmenilo život. Niekedy sú to drobné finančné prostriedky, ktoré e, naozaj prinesú veľký rozdiel. Takže dúfam, že títo partnery budú s nami ďalej spolupracovať, takže ja neviem, jak to presne funguje, a možno, že by ste, mm, sme sa mohli pozrieť na tento časový harmonogram, pretože toto je naozaj veľmi zaujímavé a dôležité. Nie je to len byrokratické cvičenie. <clears throat> Ďakujem. Táto diskusia za normálnych okolností prebieha medzi komisiou a implementačnými partnermi, ale ako ste povedali, je to úzko prepojené na celkovú záležitosť lepšej pomoci, efektívnejšej, s lepším dopadom. Áno, môžeme vás neskôr informovať. E, časový rozvrh musí byť e, ukončený do roku 2019. A musíme teda riešiť otázky viacročná finančného rámca. Druhá vec je, že v akej forme sa tam bude e, v tom mať účasť parlament. Áno, ďakujem. Toto je jednoducho začiatok a dúfam, že niektoré z tých vecí sa nám podarí Ehm, vyriešiť. Ďakujem vám pekne eh, rečníčkam za to, že medzi nás prišli, že nám poskytli aktuálne informácie. Okay, we have votes coming up, so we're going to move swiftly on to item 8 now. Eh, mám, čaká nás hlasovanie, takže rýchlo prebehneme bod číslo 8, príspevok EU k záväznému nástroju a týkajúce sa nadnárodných a iných podnikov v súvislosti s ľudskými právami. Spravodajkyňou som ja, je to ústna otázka s uznesením. E, ja e, to vediem, pretože som predsedkynia výboru. O čo tu ide? Tento záväzný nástroj OSN týka sa nadnárodnej korporácií. V roku 2014 OSN a Rada pre ľudské práva rozhodli, že otvoria otvorenú medzivládnu E, pracovnú skupinu, ktorá má mandát na vypracovanie medzinárodného záväz, právne záväzného nástroju, kde sa budú regulovať pravidla týkajúce sa ľudských práv v rámci nadnárodných spoločností. Stretli, táto organizácia sa stretla trikrát, štvrté zasadnutie je naplánované na október tohto roka. Náš parlament už od počiatku keď sa myšlienka zjavila online, e, toto monitoroval. Náš výbor sa zhodol na tom, že budeme diskutovať o tejto téme a budeme k dispozícii uznesenie pred oktobrovým zasadnutím. Európska únia sa zatiaľ nezhodla na formálnom stanovisku k tejto téme, čiže by sme chceli prijať na dnešnom hlasovaní ústnú otázku a potom prijať uznesenie na júlovom zasadnutí. Bola by som rada, aby sa dnes už ľudia mohli vyjadrovať pozmeňovacím návrhom. Máme 186 pozmeňovacích návrhov do tejto chvíle k uzneseniu. Plus je tu ešte podvýbor pre ľudské práva. Tí tiež vypracovali pozmeňovacie návrhy. Máme tu návrh na kompromis. Čiže presne toto je plán. Pláne Jednoducho budeme hlasovať len o tej ústnej otázke, nebudeme riešiť pozmeňovacie návrhy. Mám tu mnohých ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť. Začnem Bogdanom e, Vendom. Máš slovo. Ďakujem za slovo. Táto téma sa týka e, záväzného nástroja OSN, týka sa nadrovnej korporácii. Ja som za našu skupinu Telný spravodajca, podporujem túto iniciatívu. Myslím si, že je dôležité komisii klásť otázky a získavať odpovede. e, výbor bojoval s tým, začať pracovať na uznesení a nechce čakať na odpoveď e, komisie. E, dúfam, že sa nám podarí e, s inými skupinami nájsť nejakú spoločnú pôdu. Niektoré témy, ktoré sme riešili, sú dôležité. A ja si myslím, že táto, tá téma sa skôr týka výboru INTA, než nášho výboru. Viacero štátov e, uznáva za zásadný prístup na e, svetové trhy. Myslím si, že by sme mali byť opatrní, keď budeme žiadať o záväzné podmienky pre podniky, pretože to vytvára nerovnaké eh, pole pôsobnosti pre európske krajiny. Je dôležité zabezpečiť, aby všetky nadnárodné podniky boli rovnako do tohto zapojené bez ohľadu na ich krajinu pôvodnú, pôvodu. Judith, ty si sa chcela uh, ujať slova? Áno, len stručne, pani predsedajúca. Som veľmi rada, že kladieme túto otázku a dúfam, že budeme hlasovať aj o uznesení, kde bude mať Európsky parlament jasné stanovisko a bude vyzývať komisiu a radu k tomu, aby tieto prijali pozitívne stanovisko k tomuto nadnárodnému záväznému e, i nástroju. Krajiny e, sa na úrovni Rady pre ľudské práva v Ženeve k tomuto zavezujú. Ekvádor je na čele tejto diskusie a jednotlivé, čl- diskusie a jednotlivé členské štáty EÚ na začiatku sa e, vôbec tomu nestávali pozitívne, práve naopak pokúšali sa pozdržať celý proces. Teraz e, došlo k nejakým zmenám a jednotlivé členské štáty naznačili, ich pozitívny príklon a myslím si, že by naozaj bolo napomocné, pokiaľ by Európsky parlament vyzval komisiu a radu k pozitívnym výstupom. Za ten čas e, budeme riešiť, e, za ten čas riešime e, obchodné dohody a riešenie sporov s veľkými spoločnosťami, ale ako keby bol problém riešiť situácie v krajinách, rozvíjajúcich sa krajinách, keď ide o otázku ľudských práv. Je trošku smutné, že naši kolegovia z Inty sa k tomu až tak nemajú, e, avšak my by sme sa tomu mali venovať e, a riešiť to v rámci hlasovania na plenárke ešte pred oktobrovým zasadnutím. Lore Sanchez. Ďakujem za slovo, pani prezerníčka. Linda. Ďakujem za tvoju úžasnú prácu, ktorú si odvedla. My sa domnívame, že kompromisné návrhy sú naozaj veľmi dobré, predstavujú veľmi dobrý základ. Ocitli sme sa v situácii, kedy by sme mali byť schopní hovoriť o jednotnom stanovisku Európskeho parlamentu a je našou povinnosťou reprezentovať našich voličov hlasovať teda e, v zmysle záverov Výboru pre ľudská práva, ľudské práva OSN. No a teraz veľmi stručne niektoré veci, ktoré z návrhov vyplývajú. Môžem veľmi veľa opakovať to, že tento nástroj je veľmi kompatibilný s hlavnými vektormi OSN a taktiež je v súlade s nástrojmi členských štátov tých členských štátov, ktoré boli natoľko odvážne, že už v tejto oblasti boli aktívne. Máme tu niekoľko pozmeňovacích návrhov od niektorých kolegov, e, kde mám pocit, že ako keby sa hambili, ako keby nechceli, aby sa to ubralo týmto smerom, najmä pokiaľ ide o ľudské práva. Dokonca tu máme skupinu, ktorá chce odstrániť všetky odkazy na to, že by ľudské práva mali e, túto zohrávať úlohu. Veľmi často sme na pôde parlamentu v súvislosti s inými ustanoveniami, uzneseniami e, vyjadrili, že podporujeme tento proces a teda vyzývame, teda podporujeme, aby EÚ a väčšie jednali proaktívne a nie deštruktívne, preto si myslím, že by sme mali naozaj jednať e, zrelo, mali by sme si uvedomiť, že stojíme pred veľkým problémom, že je tu veľmi veľa dier v právnom systéme tejto sfére. Je potrebné preto udeliť prioritu ochrane ľudských práv. Domnievam sa, že na globálnej úrovni je možné povedať, že sme tým aktorom, aktorom, ktorý naozaj môže prispieť k zmene návrhu. To je predsa aj jeden z dôvodov, prečo naša inštitúcia existuje. Potrebujeme jednotný právny rámec, ktorý vyrieši tie základné problémy. Preto chcem povedať, že som rada, že ten nástroj existuje. Verím, že konsenzus bude čo najširší a že v tom konsenze budú mať prioritu ľudské práva a ich ochrana. Ďakujem eh, za slovo. Ja by som chcela vyzdvihnúť proces v parlamente. Máme tri výbory, diskutujeme o tom spoločne, LADV eh, eh, a INTA a riešime to aj s SVČ a s komisiou. A myslím si, že počas diskusí došlo k eh, vyjasneniu niektorých nedorozumení. Myslím si, že dôležité sú uvedomiť, že jedným z dôvodom, prečo SVČ a komisia neboli až tak aktívne v tejto iniciatíve. Je to preto, že pôvodne tá iniciatíva sa týkala iba národných e, eh, korporácií, ale teraz sa to zmenilo. Nemali by sme totiž vylúčovať domáce podniky, pretože tým pádom by sme vytvárali medzery, pokiaľ ide o transparentnosť dodávateľského reťazca. Taktiež dôležité objasniť si európske úsmernenia, eh, pokiaľ ide o podniky v súvislosti s ľudskými právami e, a to nie je vôbec protichodné e, s procesom tzv. záväznej dohody. Tieto e, princípy taktiež môžu viesť k, k riadnym dobrým výsledkom, napríklad prístupu k, k, k právu. Pokiaľ ide o mandát, EU v tejto chvíli ešte neudelila rokovací mandát a teda tým pádom nie je možné byť konštruktívny či deštruktívny, pokiaľ jednoducho nie, neexistuje mandát. Preto dúfam, že ten mandát sa už pripravuje. A ešte by som chcela uh, povedať kolegom z Inty, kam patrím a ja. A myslím si, že teda chcem povedať, že sa o tom hovorí aj na Inte a že môžeme, hádam, uh, sa spoliehať na to, že sa skôr či neskôr pridajú. Pokiaľ ide o mandát, máme tu SVČ e, medzi nami, SVČ toto vedie, je tu Marko Giacomini. Možno by ste nám mohli povedať o tom mandáte trochu viac, čo sa deje v rámci členských štátov EÚ v tejto oblasti. Ďakujem za slovo. V prvom rade by som chcel povedať, že EÚ intenzívne spolupracuje s jednotlivými partnermi vo všetkých e, regiónoch, aby sme implementovali základné princípy v oblasti ľudských práv. E, mám, chceme neustále pripomínať povinnosť spĺňať existujúce zákony. EÚ chce zaplniť medzery, pokiaľ ide o implementáciu NDP a ďalších fór. Sme rádi, že pracovná skupina sa angažuje vo viacerých výmenách názorov, že zaznamenáva pokrok. Napríklad 17. maja sme sa zúčastnili konzultácií so správcovnou skupinou OSN a ďalšími zúčastnenými stranami o ľudských právach v rámci národných podnikov a vznikajúcich e, postupoch a tak ďalej. Potom tu bolo fórum o biznise a ľudských právach. Tu sa hovorilo o prístupe k efektívnym e, riešeniam UNHCR, e, po, e, existuje tu charta, v ktorej e, sa dá inšpirovať pri účinných riešeniach. Potom sa pripravujeme na summit o ľudských právach. Verím, že všetky zúčastnené strany sa z toho budú inšpirovať. EU plne podporuje uznesenie ktoré predstavila Argentína, Ghana, Norsko a Ruská federácia, ktorí hovorili o zodpovednosti a prístupe k riešeniu. Je dôležité, aby aj Európsky parlament podporil tieto iniciatívy, aby došlo k implementácii. No pokiaľ ide o právne záväzný nástroj, EÚ zvážuje ďalší vývoj, právny vývoj na medzinárodnej a na vnútroštátnej úrovni. EÚ nie je proti tomu, aby sa diskutovalo o takomto nástroji. Na poslednom zasadnutí medzi, medzivládnej pracovnej skupiny sme sa aktívne angažovali. Boli sme jedno z najaktívnejších delegácií, čiže nesúhlasíme s tým, keď sa hovorí, že EÚ sa procesu nezúčastňuje aktívne. A taktiež nesúhlasíme s tým, že naša účasť bola deštruktívna Posledným príkladom je neformálna konzultácia v júni 2018. Iba štyri členské štáty riešili e, zásadné témy, kde sme hovorili o tom, že tu máme nedostatočnú štruktúru medzi členskými štátmi OSN, čiže pokiaľ chceme byť úspešní, je potrebné vyriešiť procesné otázky. Preto navrhujeme, aby sa čo najskôr zorganizovali špecifické zasadnutia, ktoré sa budú venovať konkrétne postupom. Tento postup by mal byť inkluzívny, transparentný a predvydateľný. A to je zásadné, aby to bolo úspešné. Dalo by sa to dosiahnuť prostredníctvom rezolúcie UNHCR na úrovni pracovnej skupiny, medzivládnej mm, pracovnej skupiny, kde by sme riešili postupy Rady pre ľudské práva. Bolo by tiež dobre si nastaviť jasný časový rozvrh, kedy budeme dostávať dokumenty a rozvrhy, pokiaľ by to bolo v dostatočnom predstihu pred zásadnutiami, to by nám pomohlo mi. Bývalý e, eh, ambasador Lang navrhol, aby návrh bol k dispozícii 4 mesiace pred štvrtým zasadnutím, čiže buď 15. júna, pokiaľ sa štvrté zasadnutie plánuje na 15. oktobra, ako to teraz naznačuje Ekodo. Ale tento návrh sme zatiaľ nedostali. Občianská spoločnosť si robí starosti, pokiaľ ide o meškanie Ekvadoru e, v tomto procese. No a pokiaľ ide o stanovisko EU, sme si vedomí že je tu veľký rozchod medzi stanoviskami členských štátov, zástupcami akadémie či podnikateľov. Preto je e, e, konzultácia dôležitá, zdôrazňuje komplexnosť situácie. Potrebujeme analýzu toho, aké právne, aký právny vývoj by najlepšie vyriešil reálne existujúce problémy, aby sme napríklad vyriešili otázku e, odškodnenia obetí. Je dôležité, aby e, sme to riešili s členskými štátmi. Máme e, jednotlivé delegácie členských štátov, ktoré sa tomuto venujú. Už 14 členských štátov prijalo národný akčný plán, zaangažovalo sa do národných diskusí so zúčastnenými stranami. To je oveľa viac než akomkoľvek inom regióne na svete. Vypracovali sme právne predpisy aj na úrovni EÚ, aj na úrovni členských štátov, aby sme implementovali UNDP. 11. júna sme zorganizovali konzultáciu s viacerými zástupcami mimovládnych organizácií, bojovníkov za ľudské práva, inštitúciami pre národnými inštitúciami pre ľudské práva, e, zástupcami odborov a zaznamenali sme si ich stanoviska. V tejto chvíli začíname E, debriefingy, neformálne debriefingy. Čiže EU e, sa zavezuje pokračovať v diskusii v tom formáte, na ktorom sme sa zhodli, s výhľadom nájsť existujúci udržateľný, udržateľné riešenie pre e, otázku nedostatkov v ochrane. Pokiaľ však chceme riešiť mandát, potrebujeme návrh zmluvy, aby sme mohli prijať k nemu stanovisko. Ďakujem. Ďakujem, vyzerá to tak, že máme aj my pred sebou nejakú prácu a dotlačiť tomu členské štáty SVČ nemôže e, to viesť, pokiaľ ich nepodporujú členské štáty. Kolegovia, ideme hlasovať, takže teraz to necháme tak. Môžeme prijať otázku a potom sa môžeme vrátiť k týmto témam v júli, kedy budeme hlasovať o celom uznesení. Ďakujeme SVČ. 9, which is... Prejdeme k bodu 9, to znamená, kolegovia, že budeme hlasovať. E, prvý e, bod e, bude pomerne jednoduchý. Hlasujeme o otázke na ústne zodpovedanie. Menovite to je tá téma, o ktorej sme práve diskutovali. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci? Áno. Končím hlasovanie. Takže táto otázka na ústne zodpovedanie bola prijatá. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Môžeme teraz prejsť. Pani predsednička sa vypol mikrofón. Sorry. Ospravedlňujem sa. Bod 10. Transparentné zodpovedné hospodárenie s prírodnými zdrojmi v rozvojových krajinách prípad lesov. To bude dlhé hlasovanie. Musíme hlasovať o našich pozmeňovacích návrhoch aj návrhoch iných výborov. Predtým, než začneme, slovo odozdávam našej spravdajkyni pani Hautala. Ďakujem pekne, Linda aj keď e, to bolo dosť e, konštruktívne a konsenzuálne ako proces, mám e, pocit, pocit že väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktorých je takmer 100, chceli len špecifikovať, objasniť, nadniesť určité dimenzie, ktoré chýbali v návrhu, takže neboli tam nejaké veľké nezhody, takže dosť jednoducho e, sa nám podarilo navrhnúť kompromisné návrhy. Dúfam, že uspokoja kolegov. Bude to dosť dlhá správa, ale mám tiež pocit, že je teraz potrebná aj preto, že očakávame, že komisia by mala začať e, e, teraz naozaj konzultácie, pokiaľ ide o deforestáciu a e, zhoršovanie stavu e, e, lesov v EÚ. Spravodajce za výbor Envy, pani Konečná a pani Arena. Ďakujem aj im, pretože tá práca bola skutočne komplementárna a dúfam, že na základe tohto hlasovania príjmeme E, naozaj veľmi silný dokument. Áno, samozrejme e, je to prepojené s predchádzajúcou témou v mnohých svojich aspektoch e, toto lesníctvo. Takže prejdeme priamo k hlasovaniu. Kompromis 9. Za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 121 za, proti, zdržali sa prijatí. NV6 za, proti, zdržali sa prijatí. NV8 za, proti, zdržali sa prijaté. NV12 za, proti, zdržali sa prijatí. Prejdeme teraz k 169 za, proti, zdržali sa. Preveríme si 169, aj keď myslím, že je prijatá. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté vekou väčšinou. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijaté. 95 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 2 za, proti, zdržali sa, prijaté. Inta 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmývací návrh 116 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. NV 32 za, to odpadáva. Ospravedlňujem sa, 122 za, proti, zdržali sa prijaté. 159 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. 81 za, proti, zdržali sa prijaté. 82 za, proti, zdržali sa prijaté. 83 za, proti, zdržali sa prijaté. 86 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme si 86. Otváram hlasovanie, aj keď to bola, myslím, dosť veľká väčšina. Každý hlasoval, končím hlasovanie prijaté, ale nie e, takou veľkou väčšinou ako predtým, takže mali ste pravdu, že to treba preveriť. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV 20 za, proti, zdržali sa prijaté, NB 21 za, Sú tu len e, dva e, v bloku. Môžeme e, v bloku hlasovať o týchto dvoch. Súhlasíte za, proti, zdržali sa. Eh, dobre, ďakujem. Boli sme efektívni. 99 eh, za proti zdržali sa eh, zamietnuté. Kompromis 16 za proti zdržali sa prijatý. Kompromis 17 za proti zdržali sa prijaté. 108 za proti zdržali sa prijaté. 109 za proti zdržali sa prijaté. 110 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. Druhá časť zamietnutá odpadáva. 111 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Hlasujme o 1, 1 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Chcete to preveriť? Otváram hlasovanie. Bogdan, myslím, že je to zamietnuté. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. nv 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. 117 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijaté. Inta 8 za, proti, zdržali sa prijaté. 1 7 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijaté. NV 17 za,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 proti, zdržali sa zamietnuté. 137, 138 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 139 stiahnuté, 140 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa e, zamietnuté, druhá časť teda odpadáva. 141 za, proti, zdržali sa zamietnuté. NB 43 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 20 za, proti, zdržali sa prijatí. 120 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 21 za, proti, zdržali sa prijaté. 150 za, proti, zdržali sa prijaté. 151 za, proti, zdržali sa. Musíme si to preveriť. Zdá sa mi, že by to malo byť prijaté. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Rovnaká, rovnaká väčšina. Into 15 za, proti, zdržali sa prijaté. NV 38 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa prijaté. NV 42 za, proti, zdržali sa prijaté. 41, kompromis 23 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 96 za, proti zdržali sa prijatý. Kompromis 24 za, proti zdržali sa prijaté. 168 za, proti zdržali sa prijaté. 170 za, proti zdržali sa prijaté. 171 za, proti zdržali sa prijaté. 172 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa prijatí. NV28 za, proti. Aha, tu máme dve časti, ospravedlňujem sa. Prvá časť NV28 za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa prijaté. Preveríme si kompromis 26. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté rovnaká väčšina 13 k 8. NV42 za, proti, zdržali sa prijaté. 179 za, proti, zdržali sa prijaté. 180 e, e, za, proti, zdržali sa prijaté. 182 za, proti, zdržali sa prijaté. 183 za, proti, zdržali sa prijaté. 189 za, proti, zdržali sa prijaté. 188 za, proti, zdržali sa prijaté. 190 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 27 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 28 za, proti zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 123 za, proti zdržali sa prijaté. NB46 za, proti zdržali sa prijaté. INTA 14 za, proti zdržali sa prijaté. INTA 16 za, proti zdržali sa prijaté. 193 za, proti zdržali sa prijaté, INTA 20 za, proti zdržali sa prijaté, INTA 19 za, proti zdržali sa prijaté, INTA 18 za, proti zdržali sa prijaté, INTA 21 za, proti zdržali sa prijaté. A teraz úvodné ustanovenia. Kompromis 1 za, proti zdržali sa prijaté, 18 za, proti zdržali sa prijaté, 20 za, proti zdržali sa prijaté, 70 za, proti zdržali sa prijaté, 71 za, proti zdržali sa prijaté, 19 vypadáva, 63 za, proti zdržali sa prijaté, kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz nasledujúce 72 až 30 v bloku, môžeme o nich hlasovať spoločne? Nie. Dobre, takže postupne 72 za, proti, zdržali sa prijaté, 25 za, proti, zdržali sa prijaté, 27 za, proti, zdržali sa prijaté, 28 za, proti, zdržali sa prijaté, 29 za, proti, zdržali sa prijaté, 30 za, proti zdržali sa prijaté. Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijaté. 34 za, proti zdržali sa prijaté. 35 za, proti zdržali sa. Takže 35 za, proti zdržali sa prijaté. 36 za, proti zdržali sa Myslím, že je to zamietnuté, ale preveríme si 36. Otváram hlasovanie. Hlasovali všetci. Áno, je to zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 39 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijatí. 49 za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa prijaté. 45 v dvoch častiach. Prvá časť. Chcete si skontrolovať 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. 45 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť teda e, odpadáva takisto, 46 za, proti zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti zdržali sa, prijaté. 67 za, proti zdržali sa, prijaté. 68 za, proti zdržali sa, prijaté. 56 za, proti zdržali sa, zamietnuté, 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 59 za, proti, zdržali sa, prijaté, 61 je pokryté kompromisom, 62 za, proti, zdržali sa, prijaté, musíme hlasovať o 60. 58 bola zamietnutá. Nie, nemôžeme hlasovať o 60 je to pokryté tými inými e, pozmeňovacími návrhmi. Takže kompromis 8 za, proti, zdržali sa, prijatí. A teraz e, citácie. Môžeme tu hlasovať bloku? Nie, nemôžeme. Pozmeňovací návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijatí. Dvojka za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Trojka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za,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 Myslím, že je to zamietnuté. Preveríme si to. Otváram hlasovanie k 11. Hlasovali všetci. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté, 13 za, proti, zdržali sa prijaté. A záverečné hlasovanie o správe v pozmenenej podobe menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté absolútnou väčšinou. Blahoželám Heidi Hautala. 21 za, 0 proti. Bod na programe číslo 11. E, tých, ktorí chcú odísť, prosím, aby tak učinili potichu, pretože teraz chceme prebrať bod 11, hodina otázok. Máme tu otázku Enrikeho Gerera pre komisiu, nebudem ju čítať, ale ide tu v zásade o to, ako echo sa venuje. Prepačte, tí, ktorí odchádzate alebo sa chcete rozprávať, prosím, urobte tak mimo tejto sály, pretože chcem pokračovať ďalej. Bod 11, veľmi dôležitá téma, ide o financovanie. Uh, utečencov v pásme Gazy. Uh, máme tu otázku pre ECHO. Pýtame sa, čo robia uh, pokiaľ ide o naliehavú situáciu, kedy došlo ku kráteniu podpor v tejto oblasti. Neviem, kto je tu za ECHO, aby mohol odpovedať. Prosím, predstavte sa nám, aby sme si mohli poznačiť vaše meno sorry, I really have to insist. We've got a really important question about ECHO and Gaza. Please. Prepačte, toto je naozaj veľmi dôležité, tá otázka ECHO, Gaza, pásmo Gazy, takže ak nechcete počuť tú odpoveď, tak prosím, opustite miestnosť, pretože tu ide o humanitárnu pomoc v pásme Gaze. Nech sa páči, ja sa volám Valentina Di Bernardi z DG Eco a mám na starosti Irak, a Palestínu. Takže najprv na úvod by som chcela poinformovať o situácii a potom pôjdem rovno k odpovedi. Naozaj máme veľmi veľké obavy, pokiaľ ide o súčasnú situáciu v pásme Gazy. Vyostrilo sa to 30. marca a pokračuje to až do teraz do júna. Oficiálne čísla hovoria, že to bolo viac ako 35 tisíc ľudí a viac ako 14 tisíc, ktorí boli zranení do minulého piatku. Nemáme oficiálne čísla, ale neoficiálne čísla hovoria o 200 ďalších, ktorí boli zranení. No a potom máme tie prostriedky a toto má dos- e, značné, značný dopad z dlhodobého a strednodobého hľadiska na celkovú, celkové civilné obyvateľstvo a teraz tieto najnovšie udalosti sú, zhoršujú situáciu, ktorá bola horšia, nemajú tam dodávky vody, e, elektriny a mm, ľudia e, padajú, upadajú do chudoby a tu sme zaznamenali, e, že tento vývoj musíme zvrátiť a máme tu krátenia financovania a to vedie k kríze s finančnými prostriedkami v pásme gazy a teda je to, odpo- je to záležitosť, ktorá je humanitárna a vyžaduje si to humanitárnu odpoveď. Teda, čo plánuje ECO? My sme plánovali túto situáciu riešiť a na to vyčleníme prostriedky 25 miliónov eur, ktorých e, predstavuje 75 ktoré majú byť e, financované, financovaná Gaza z nich má byť a my tu bol, sú e, týždenne sa tu e, konajú tieto strety s veľkými, veľkým počtom obetím a teraz je tu aj blokáda. Takže naozaj situácia kolabuje a komisia sa v máji rozhodla, že poskytne ďalšie 3 milióny eur v máji na humanitárnu pomoc. Tu ide predovšetkým o sanitáciu a my podporujeme celý diapazon služieb, zdravotníctvo, sanitácia, príprava na núdzové situácie. Súčasná situácia tu monitorujeme a monitorujeme aj situáciu v teréne a USA um, um, poskytlo 70 miliónov eur. A vy sa pýtate, či to bude konkrétne financovanie súčasnej krízy, ako som povedala. 3 milióny eur sme poskytli už v máji. Úzko sledujeme situáciu, aby sme e, zodpovedne reagovali a teda zvážime aj ďalšie financie. Tiež sa pýtate, či komisia tento mechanizmus flexibilní, aby sme umožnili lepšiu redistribúciu prostriedkov. Áno, v budúcej pomoci, tak momentálne, keďže táto kríza trvá už, trvá už dlho a politika sa vyvíja tak, že mm, musíme zvážiť týto, túto dimenziu, ako aj stratégiu v Palestíne. Toto má mimoriadný mm, dosah, pretože naozaj musíme podporiť aj tú životaschopnosť riešenia dvojštátnosti. Takže musíme harmonizovať tieto postupy, musíme zvýšiť odolnosť a momentálne títo ľudia čelia nezamestnanosti a chudobe a DG Echo e, zorganizovalo stretnutie vo februári. Pýtate sa, že či to e, zvýši príspevky UNRVA. No v tejto situácii nie, to je nie len riziko ohrozenia týchto zraniteľných skupín a ľudí na západnom brehu Jordánu, vrátane Jeruzalému, ale destabilizuje sa situácia a zvyšuje sa komunita utečencov a preto Európska komisia eh, vyvíja kroky, aby sme zvýšili rýchlosť z eh, týchto 82 miliónov eur do konca februára. To má byť vyplatené na 100%. Okrem toho máme mimoriadné opatrenia a sírsky eh, trastový fond sa zameral na utečencov zo Sýrie do Libanonu a tu sme poskytli ďalšie 3 milióny eh, eur na UNRWA program a toto je nástroj Európskej únie, kde na rok 2018 sme vyčlenili 200 miliónov eur a tento núdzový program UNRWA my podporujeme už dlhú dobu. V roku 2018 Komisia podporuje hlavne zdravotnícke akcie, 2 milióny eur sme na to vyčlenili a budeme podporovať UNRWA tak politicky, ako aj finančne, v júni 2017 bola medzi EU a UNRO podpísaná politická dohoda o podpore a tiež podporujeme ich snahy o reformu a teda my sa, my sa tu angažujeme nielen doteraz, ale aj odteraz. Áno, rok 2018 sme alokovali viac ako 6 miliónov eur e, a tu podporujeme týchto palestinských utečencov. Moment momentálne nemôžeme túto podporu navýšiť a nemôžeme kompenzovať tie značné značné obmedzenia finančné zo strany USA. My budeme naďalej v tejto pomoci pokračovať a keď bude možné, tak túto finančnú podporu aj navýšime. Pán Enrique Guerrero Salom má otázku, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa vám chcel nielen poďakovať za odpoveď, ale chcel by som vám aj poblahoželať e, k tejto odpovedi, ktorá bola naozaj veľmi obsiahla, ale aj veľmi obsažná. A to nie je vždy tak, keď sa obrátime na komisiu s otázkou. Tie odpovede bývajú rôzne, takže v tomto prípade ste naozaj zodpovedali obšírne. Prečo som predložil tieto otázky? Ja som spravodajcom pre humanitárnu pomoc a stretol som sa s zodpovednou osobou z UNRA Bruseli a oni mi odpovedali to, čo ste povedali aj vy vo vašej odpovede, že na základe e, týchto najnovších stretov prišlo k viac, k viac ako 3500 zraneným, niektorí sú traumatizovaní, niektorí potrebujú značnú chirurgickú pomoc. Takže naozaj to je ohromná kríza zdravotníckej starostlivosti v pásme gazy a preto je naozaj potrebné, aby sme mali k dispozície 10 miliónov eur priebehu dvoch mesiacov. Každopádne je však jedno isté. Situácia v pásme Gazy, teraz ja nechcem hovoriť o politických záležitostiach, ale táto kríza sa naozaj znásobuje v úvodzovkách potrestaním zo strany USA. Toto naberá takú formu, že tie najvyššie finančné príspevky boli krátené a v konečnom dôsledku sa pásmo gazy nachádza v situácii, ktorú možno porovnať s väzením. 2 milióny ľudí tam žijú e, v ťažkých podmienkach a sú naozaj odkázaní na humanitárnu pomoc a preto si myslím, že je naozaj mimoriadne dobré, že Európska únia sa tu angažuje a že trošku supluje aj e, USA, ktorí sa odtiaľ stiahujú. Takže naozaj je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na potreby týchto ľudí, ktoré neklesajú. A teraz je dôležité vedieť, aká je tu súvislosť, ako unra spolupracuje s komisiou, pokiaľ ide o okamžité potreby týchto ľudí, ktoré vlastne takto zvyšili túto krízu. Áno, ďakujem veľmi pekne a teraz náspäť eh, dávam slovo komisie. No, Annelies nás opúšťa. Áno. Áno, takže ja naozaj si veľ, vysoko vážim tohto textu. Uh, áno, musíme musíme čeliť e, týmto obmedzeniam a týmto kráteniam finančnej pomoci zo strany USA ale ide tu aj o kapacitu. Kvôli protestným akciám e, tlmočníci, ktorí nepokračujú ďalej na schudzi koordinátorov, teraz e, prerušujú svoju prácu. Okay, nobody else has the floor. I've passed the floor to the Commission. Yes, I'm going to answer to the first question. Um,